Mesdames et messieurs. Dámy a páni, plenárne zasadnutie je otvorené. Máme k dispozícii zápisnicu zo včerajšej časti plenárneho zasadnutia. Ak k nej poznámky nie sú, zápisnicu považujem